Pán Javor, nech sa páči. Máte slovo. Vous allez Oui. Thank you, Chair, dear colleagues. Ďakujem pani predsedajúca, drahé kolegyne, kolegovia. Správa o ochrane finančných záujmov EÚ predstavuje jeden z najdôležitejších správ, o ktorej diskutujeme každoročne tu v parlamente. No to nie je len z dôvodu peniazy, že ide teda o peniaze, o veľké množstvo verejných prostriedkov, ale aj kvôli tomu, že v ťažkých pohnutých časoch, ktoré žijeme v tejto chvíli, prinavrátiť dôveru v inštitúcie EÚ je kľúčovou otázkou, záležitosťou, pred ktorou stoja inštitúcie EÚ, ako aj každý zodpovedný európsky politik. Musíme zabezpečiť, že prostriedky a peniaze občanov EÚ budú vhodne vynakladané, transparentne a budú teda vynakladané v súlade s nariadeniami EÚ. Správa, o ktorej diskutujeme každoročne, zvyčajne reflektuje stanovisko Európskej komisie a tento rok sme dostali dobrú, kvalitnú a pomerne podrobnú správu. Samozrejme, parlament zvyčajne má vlastné priority a veci, ktoré spomína v rámci rozpravy Správa, ktorú sme odhlasovali na výbore pre rozpočtovú kontrolu, získala širokú podporu rôznych politických skupín a bola odhlasovaná aj na výbore KONT. V princípe sa sústredujeme na dve úrovne ochrany finančných záujmov EÚ. Najskôr ide o ochranu príjmov Európskej únie, tých vlastných zdrojov EÚ. Z tohto pohľadu sa domnievam, že je veľmi dôležité zdôrazniť že podvody na DPH predstavujú pôsobnosť EÚ, spadajú do pôsobnosti EÚ, pretože DPH spadá do systému vlastných zdrojov EÚ. Tá medzera pri výbere DPH sa netýka len európskej úrovne, ale týka sa aj úrovne členských štátov. Tá medzera, pokiaľ je výber DPH, dosiahla 168 miliard eur v roku 2013. Takže vítame Európsku komisiu vie snahe podporiť silnú smernicu, ktorá bude zahrňať vo svojom rozsahu pôsobnosti aj DPH, ale musíme zahrnúť aj do tejto smernice, respektíve nariadenie o úrade Európskeho prokurátora. To sa musí stať účinným. Takisto pred pár dňami Európsky Účelný dvor, dvor auditorov e, zverejnil osobitnú správu o záležitostiach týkajúcich sa DPH a podporujú náš názor, že systém výberu DPH na európskej úrovni nie je dostatočne efektívny. Údaje, ktoré poskytujú členské štáty, nie sú dostatočne spolahlivé. Výmena informácií medzi členskými štátmi nefunguje správne. Daňové úrady nekoordinujú svoju činnosť spolahlivým spôsobom a OLAV nemá kompetenciu vyšetrovať cezhraničné prípady podvodu na DPH. Takže je to dôležitá vec, ale musíme poukázať aj na problém s mierou vymáhania, pretože v roku 2013 to bolo na úrovni 24%, čo je historicky najnižšie, najnižšia úroveň vymáhania dane nezaplatené a to treba zmeniť. Druhá úroveň finančn- ochrany finančných záujmov EÚ sa odvíja na úrovni vhodného vynakladania prostriedkov EÚ Členské štáty a komisia majú spoločnú zdieľanú zodpovednosť e, za implementáciu asi 80 rozpočtu EÚ a tu má komisia veľké pole pôsobnosti. Potrebujeme dobré finančné riadenie pri vynakladaní prostriedkov EÚ a to by sme mali skombinovať e, s najlepším možným vynaložením každého eura. Ďalej akceptovali sme smernicu o verejnom obstarávaní, je ale dôležité skontrolovať jej implementáciu. Takisto musím spomenúť index korupcie, ktorý je zmienený v našej správe. Ďalej musím spomenúť otázku e, tej správy o korupcii zo strany komisie, ktorá prichádza dvakrát do roka, ktorú vítame v parlamente a tento rok tam bude aj 29. kapitola o inštitúciách EÚ a takisto o lepšej ochrane tých insiderov, ktorí poskytujú informácie o fungovaní, o nekalom konaní, teda v EÚ, títo whistleblower alebo títo, ktorí to nahlásia, tak povedať, sú veľmi dôležití v boji proti korupcii. Spolu s tieňovými spravodajcami e, sme veľmi dobre spolupracovali. Vypracovali sme správu, ktorá podľa mojej mienky môže získať vašu podporu v hlasovaní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Georgieva. Merci, madame la Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, v mene komisie by som sa chcela poďakovať výboru pre rozpočtovú kontrolu a mimoriadne pánovi Benedekovi Javorovi, spravodajcovi za výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ v boji proti podvodom za rok 2014, taktiež by som chcela vyjadriť našu vďaku za naozaj silnú iniciatívu parlamentu bojovať proti podvodom. Absolútne tento záväzok zdieľame a vítame analýzu, správu a taktiež mnohé hodnotné odporúčania, ktorými sa budeme riadiť. Rada by som vyzdvihla niektoré kľúčové odporúčania a to, ako sa k ním mienime postaviť. Poprvé, e, vypracovanie správ o zrovnalostiach. Parlament správne požaduje zlepšenie porovnateľnosti údajov, ktoré poskytujú členské štáty, aby sme si naozaj dokázali urobiť predstavu o situácii, ktorá by bola porozumiteľná a mohli by sme z nej vyvodzovať dôsledky. Prijali sme nové nariadenie týkajúce sa vypracovania správ a nezrovnalostiach v správach v roku 2015 a na tomto základe sme za účasti národných expertov spustili prípravu, e, prípravu nových usmernení o vypracovaní správ. No a na tomto základe bude teraz vypracovaná nová zlepšená verzia e, systému ohlasovania nezrovnalostí. Takže ma veľmi teší, že vám môžem oznámiť, že Predpokladáme, že tento nový zlepšený systém bude fungovať už v druhom kvartáli roku 2016. Po druhé, vnútroštátne stratégie boja proti podvodom, ako už povedal aj pán spravodajca, spolu s členskými štátmi máme túto povinnosť v členských štátoch. Členské štáty sú staré viac a viac efektívne v boji proti podvodom a je to viditeľné aj vďaka nárastu e, zachytení či stíhaní prípadov podvodov v roku 2016. Tisíc, vyše 1600 prípadov sa riešilo. Je potrebné zlepšiť počet naozaj vyriešených prípadov a my sa domnievame, že sa dá toho robiť ešte veľa v oblasti prevencii, stíhaniu a tiež v oblasti sankcií. Parlament naozaj podporuje vnútroštátne stratégie boja proti podvodom. V tejto chvíli to pre členské štáty ešte nie je povinná, je to na dobrovoľnej báze. 5 členských štátov takéto stratégie prijalo a my e, dúfame, že aj ďalšie členské štáty budú v tomto trende pokračovať. No a Následne vďaka tomu budeme schopní pristúpiť k činnostiam na základe overených postupov a skúseností. Po tretie, pán spravodajca hovoril o verejnom obstarávaní na základe špeciálnej správy Dvora auditorov na túto tému. Komisia sa snaží zlepšiť fungovanie správy systému nezrovnalosti, o tom som už hovorila, je tu tiež možnosť interoperability medzi jednotlivými databázami, čo by nám umožnilo naozaj v najlepšej možnej miere využívať informácie a posilniť transparentnosť vieme, že transparentnosť je najlepším priateľom daňových poplatníkov, čiže čím viac toho urobíme v tejto oblasti, tým lepšie to bude pre ochranu finančných zájmov. Potom je tu tiež návrh aktuálnej návrh legislatívy, kde sa hovorí o zozname informácií, ktoré treba publikovať a toto by bolo treba posilniť. Po štvrté, indikátory korupcie. Na základe štatistik a ukazovateľov korupcie členských štátov existujú zásadné rozdiely, eh, pokiaľ ide o definíciu a získavanie štatistických údajov. Takže aj na tomto musíme z strednodobého hľadiska pracovať, aby sme mali väčšiu dostupnosť informácií o korupcii. A v tejto chvíli by som chcela tiež zareagovať. Áno, pracujeme na dvojročnej správe o boji proti korupcii, tá bude dostupná v roku 2016. Po piatej, e, spätná väzba e, v oblasti všetkých odporúčení na vnútroštátnej úrovni a ustanovenie úradu Národného prokurátora. Áno, súhlasíme s tým, že komplexné stíhanie zločinov v boji proti finanč- teda oblasti finančných podvodov je zásadné a že toho treba urobiť viac na úrovni členských štátov. Členské štáty sa majú, by sa mali riadiť odporúčaniami a pod, pod, poskytovať taktiež spätnú väzbu. Myslíme si, že Úrad Európskeho prokuratúra by v takom, tomto duchu bol nápomocný a taktiež sa domnievame, že hodnotenie nariadenia 883 z roku 2013, kde sa hovorí o správe e, vyšetrovanie a to ktoré teda bude ukončené v roku 2017, taktiež v tomto smere napomôže. A tak ako pán spravodajca sa domnievame, že podvody v oblasti DPH by mali byť súčasťou e, náplne práce Európskeho prokurátora, malo by to spadať pod nariadenie PIF a taktiež sa domnievame, že je e, dôležité, aby mandát EPO Európskeho prokurátora o tomto jasne hovoril na diskusie e, medzi spoluzákonodarcami by mali čo najlepšie výsledky, čiže naozaj, aby sme sa dopracovali k takému úradu Európskeho prokurátora, ktorý je najlepší možný. No a na záver tu bola otázka čo by sme mohli urobiť v oblasti nezávislosti dozorných orgánov a sekretariatu. No ja by som chcela pri tejto príležitosti povedať, že 4. marca sme prijali v komisii rozhodnutie, respektíve prijali sme návrh pozmenenia nariadenia OLAF, kde sa sekretariat presunie pod komisiu a dúfame, že aj zo, zo strany zákonodarcov e, dojde k rýchlemu schváleniu tohto návrhu, čiže pokiaľ by došlo k náznaku konfliktu zájmom, tak ten by bol okamžite zlikvidovaný. Ďakujem vám za pozornosť, teším sa na dnešnú večernú diskusiu. Svedam. Ďakujem. A teraz dostane slovo pán Lunes na vrmene INTA na minútu. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Samozrejme je veľmi zlé eh, mrhať peniazmi daňových poplatníkov, ale ešte horšie je podvádzať týmito peniazmi. OLAF a výbor sa pokúšajú zlepšiť situáciu, ale keď som si správu čítal, tak som bol trošku sklamaný, pretože všetci vieme, čo sa deje s fondami na podporu polnohospodárstva či koheznej politiky. Druhá vec, hovorí sa tu o dôležitosti prevencie, pretože naozaj prevencia e, podvodov je vždy lepšia než následná úprava. Po tretie, v správe sa hovorí o ustanovení novej Európskej agentúry. Ďalšia agentúra, tretia agentúra popri Eurojuste a OLAFe, ktoré už máme. Ja si kladiem otázku, či je toto naozaj potrebné a či by sme nemohli byť efektívnejší iným spôsobom. Ďakujem. Pán Fogel mal dostať slovo, avšak nevidím ho v pléne. Takže pán Ježek, ten tu tiež nie je, čiže pani Breso za výbor AVKO. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Ideme pomerne rýchle, vzhľadom na tie absencie. Ja som chcela pripomenúť, eh, pokiaľ ide o zachovanie dôvery európskych občanov v inštitúcie EÚ a ich eh, pripojenie sa k tomu európskemu integračnému projektu, to musí naďalej zostať tým principiálnym cieľom e, v strede tej politiky ochrany finančných zájmov EÚ, ktoré sleduje aj komisia. Korupcia a podvody, e, ktoré sú na úkor e, toho rozpočtu EÚ, tak to vychádza aj z nedostatku transparentnosti, tak v zadávaní tých zákazok a narábaním s výdavkami EÚ. Preto je nevyhnutné jasne rozlišovať medzi podvodom a medzi chybou, chybovosťou a musia byť poskytnuté informácie tak, pokiaľ ide o tie, tie podvody, ako aj tie najčastejšie chyby, musia byť prezentované ako konkrétne príklady, tak aby tí používateľia európskych fondov a tie orgány, ktoré ich spravujú, boli lepšie informované, aby bolo teda lepšie e, rozlišovať jednoznačne medzi podvodmi, respektíve medzi chybami ktoré možno idú na vrúb tých problémov a ťažkostí, ktoré sa snažíme zmierniť, zredukovať aktivitami lepšieho zákonodárstva. Myslím si že medzičasom poskytnúť takéto jasné rozlíšenie medzi týmito dvoma typmi správania, tak to môže výrazne pomôcť tým užívateľom a takisto to môže pomôcť e, nájsť tých skutočných podvodníkov. Ďakujem. Ďakujem. Takže teraz za EPP, pani Pitera, minúta. Ďakujem, pani převod. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Záväzky inštitúcií ako európskych, tak aj národných musia naozaj e, strážiť peniaze daňových poplatníkov, musia kontrolovať e, európske výdavky a preto boj so všetkými patológiami v tejto oblasti musí byť prioritou najmä pokiaľ ide zneužívanie, financovanie a korupcia. Tieto totižto E, keď, pokiaľ tieto smerujú k organizovaniu teroristických, pardon, financovaniu teroristických skupín. A ešte dôležitejšie je, že obyvateľia teraz nedôverujú e, inštitúciám či demokratickým e, ustanovizňam. Pokiaľ dochádza k zneužívaniu peňazí, tak to škodí aj fungovaniu jednotlivých štátnych zložiek, či už je to súdnictvo a iné oblasti politiky. Pokiaľ dochádza k čerpaniu jednotných unijných prostriedkov je dôležité, aby existovali jednotné e, spôsoby kontroly či získavania údajov, to sú nielen, to sú, ale tých, tých opatrení musí byť oveľa viac, je dôležité budovať e, pracovné zmie, miesta. O, komisia musí taktiež podporovať prístup k informáciám či transparentnosť v oblasti lobbyingu. Správa nás prekvapuje, pretože pokiaľ by napríklad niektorí novinári získavali peniaze z rozpočtu, tak e, tu už nedochádza potom k transparentnosti médií. Pani, chcela, chcela som sa ešte na záver poďakovať e, spravodajcovi za dobrú spoluprácu pri príprave správy. Ďakujem. Pán Pirinsky za SD, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani podpredsednička. Súhlasím e, so spravodajcom, že sme mali veľmi užitočný proces pri príprave tejto správy a som presvedčený o tom, že tento výsledok prispeje k väčšej dôvere občanov v to, že finančné záujmy sú chránené vhodným spôsobom. Rád by som poukázal na tri body z našej správy a požiadam o komentár zo strany pani komisárky. Prvá sa týka prerušení. A myslím si, že je veľmi dôležité zdôrazniť to, čo je v tejto správe, že by sa mali uplatniť v súhľade s relevantným právnym zákonom a v kontexte pani eh, podpredsednička, eh, ktorý považujem za veľmi dôležitý, prijali ste systém včasného varovania a rád by som vás vyzval, aby ste sa vyjadrili k očakávaniam, pokiaľ ide o vytvorenie e, komplexného systému detekcie a vylúčenia, ktorý komisia navrhne. A plne súhlasím s kolegami, ktorí e, uviedli, že prevencia je dôležitým prvkom. Po druhé, otázka priamo riadených fondov, pani komisárka, je, zbudzuje veľké obavy, že prichádza k, nav- k zvýšeniu podvodných pochybení, podvodných nezrovnalostí e, z roku 2015 a komisia by to mala skutočne podrobne vysvetliť a tiež prísť s krokmi, ktoré plánuje urobiť. A spomenuli ste jej otázku korektného reportingu, podávania správ. Chcem povedať, že situácie, situácia v súčasnosti je vysoko neuspokojivá, nemáme jasný obla, e, obraz Takže chcem vás požiadať, aby ste už e, v budúcoročnej správe urobili výrazné zmeny v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Slovo dostane pani Makovej v mene ECR. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Za slovo v roku 2014 členské štáty uviedli vyše 1600 prípadov podvodov v hodnote zhruba 540 miliónov eur. My hovoríme o takýchto pochybeniach a toto nie je abstraktný koncept, toto sú peniaze európskych placov dane, to sú naše peniaze a komisia by mala prevziať plnú zodpovednosť za vymáhanie týchto prostriedkov. Komisia by zároveň mala implementovať striktné podmienky pre prerušenie e, platieb. Indikátory, ktoré sa merajú na e, korupciu pri korupcii by mali e, zohľadňovať minimálne opatrenia. Ďalšie urgentné opatrenie, ktoré je, je potrebné, je ochrana tých, ktorí nahlasujú tieto prípady. Myslím, že skúsenosti z tých, ktorí pracujú v európskych inštitúciách a ktorí poukázali na tieto nezrovnalosti, e, tieto skúsenosti sú e, traumatizujúce a je čoraz menej takýchto ľudí, ktorí e, tieto prípady nahlasujú a to spôsobuje obavy, preto je potrebné ich chrániť. Ďalšia otázka sa týka zverejňovania dohôd s tabakovými spoločnosťami. Všetky takéto dohody by mali byť zverejnené a to s cieľom zabraniť do najväčšej možnej miery tomu, aby e, nedochádzalo k pašovaniu tabakových produktov. Tiež písmernica uvádza všetky skutky, všetky a trestné činy je dôležité, aby členské štáty, ktoré nechcú, aby e, podvody s DPH, karuselové podvody s DPH, aby neboli považované za e, trestný čin. Ďalšie urgentné opatrenie sa týka nariadenia e, pre Európsku prokuratúru. Všetky peniaze idú do jedného hrnca a pokiaľ uh, sa ukradnú z jedného členského štátu, to znamená, že sa ukradli uh, nám všetkým. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Ali, dve minúty. Vene Alde. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani podpredsednička Algieva, vážení kolegovia, v prvom rade chcem poďakovať kolegovi Javorovi za skvelú prácu a tiež pani komisárke za jej podrobné vyhlásenie. Otázka podvodu narúša reputáciu Európskej únie a preto je potrebné prijať všetky eh, potrebné opatrenia na ochranu európskeho rozpočtu. Výročná správa komisie o ochrane finančných záujmov EÚ predstavuje zoznam preventívnych ako i korektívnych mechanizmov a krokov zo strany služieb Komisie pre ochranu eh, rozpočtu EÚ eh, v boji proti eh, podvodom a neoprávneným výdavkom členské štáty EÚ zdieľajú zodpovednosť za ochranu finančných záujmov EÚ a boja proti podvodom a je zásadné, aby komisia spolupracovala s členskými štátmi pri ochrane týchto finančných záujmov. A tu môžem povedať, že komisia pracuje týmto smerom, ako bolo zo strany komisárky Georgievej uvedené. Oblasť finančných záujmov únie za, musí zahrňať i e, ohlasovanie nezrovnalostí e, príjmov a výdavkov. Tiež problém spôsobuje e, boj a spôsob boja proti týmto podvodom. Je potrebný systém indikátorov, ktorým sa bude merať miera korupcie v členských štátoch, ako aj ďalšie nariadenia, na ochranu osôb e, nahlasujúcich tieto e, trestné činy. Mnohé oblasti predstavujú riziko, ako je oblasť verejného obstarávania, pašovanie tabaku a i e, falšovaných tovarov. Preto tieto všetky kroky sú potrebné pri využití EU fondov. Využ... Naša úloha sa tu spomína ako i prístup e, zo strany komisie. Je dôležité v konečnom dôsledku, aby proti, opatrenia e, proti podvodom e, neodradili príjemcov a aby sme zabezpečili nielen lepšie príjmy do rozpočtu, ale aby sa implementovala silná politika a pod kontrolou boli všetky inštitúcie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo dostane pán Vali. E- Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Keď tie vlády, ktoré sa definujú ako proeurópske, keď musia prijímať opatrenia, ktoré ochraňujú týchto prispievateľov, tak sa stávame, stávajú potom veľmi skeptickými a majú dispozíciu majú teda nejakým spôsobom tendenciu nekonať transparentne, nevymieňať si informácií, ale tak, ako to vyžaduje práve smernica, ktorá sa týka finančných záujmov. Nemôžeme akceptovať eh, nejaké mrhanie prostriedkami, či na regionálnej úrovni, alebo teda aj z týchto fondov, tie úrady, ktoré sú na národnej úrovni nominované a ktoré majú zabraňovať e, konfliktom záujmov, tak tie musia obhájiť e, svoje výdavky. Takisto treba prijímať e, opatrenia na výmenu informácií, ktoré sa týkajú fiskálnych záležitostí. Treba ďalej bojovať proti praniu špinavých peňazí. A samozrejme, musíme sa pozrieť na to aj, čo sa udialo v Luxembursku a o čom hovoril aj pán predseda Juncker už niektoré, niekoľko mesiacov poslanci žiadajú informácie o projektoch, ktoré boli financované z zdrojov EÚ a tie informácie, respektíve odozvy sú negatívne. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Sinadinus. Eh, jedna minúta. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička, je dôležité, aby mechanizmy boji proti podvodom boli dobrým spôsobom právne upravené. Najdôležitejšie je zohľadnúť, zohľadiť výsledky tejto správy, ako i jej závery, aby sa sformulovali politiky e, pre nápravu chýb. Mali by sme zjednodušiť pravidlá a postupy, pokiaľ ide o verejné e, výdavky a príjmy z vlastných zdrojov, aby sme obmedzili nezrovnalosti. V roku 2014 sme mali 362 miliónov eur. Musíme urobiť revíziu rozhodnutia komisie a rady pre 3 miliardy e, pre Turecko, pokiaľ správa e, uvádza, že Turecko je v prvej línii nezrovnalosti v súvislosti s prístupovými fondami a tými, ktoré sú v oblasti e, kooperácie, takže pokiaľ sa uvádza, že Turecko nie je spolahlivé. Európske inštitúcie a lídry EÚ sú presvedčení o tom, že e, keď e, zaplatia veľké sumy Turecko, ob, Turecko obmedzí e, počet migrantov. Ako to chcete ale urobiť, keď Turecko koná takéto podvody? Ďakujem. Ďakujem. Boli ste pomerne rýchli. Takže pán Sarva má 1,5 minúty. Nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, vážená pani podpredsednička. V prvom rade mi dovolte poblahoželať spravodajcovi pánu Javorovi za jeho komplexnú prácu. S výročným rozpočtom EÚ hovoríme asi o 150 miliardách EÚ. Sú to peniaze eh, daňových poplatníkov. Občania majú nárok vedieť, a, eh, či sa tieto peniaze nezneužívajú. Zlá správa je, že v roku 2015 538 miliónov výdavkov a príjmov EÚ boli zasiahnuté podvodmi. Toto je neakceptovateľné a musí byť korigované. Kontrola využitia prostriedkov a potrestanie podvodných konaní je mimoriadne dôležité. Aby sa to dosiahlo, sú potrebné minimálne tri veci, ktoré treba urobiť. Po prvé, komisia musí byť tak proaktívna, ako je len možné pri sledovaní využitia našich peňazí a konzekventne členské štáty musia byť viac brané na zodpovednosť pri sledovaní projektov a poskytovania správnych údajov komisii a po tretie členské štáty musia mať spoločný cieľ v boji proti podvodom a to zrejme bude v konečnom e, dôsledku podstatné na naplnenie týchto cieľov. Je však dôležité, aby sa tieto ciele naplnili a aby sme nielen hovorili o nich tu v Štrasburgu, takže dúfam, že členské štáty počúvajú. Viem, že komisia počúva. Ďakujem pekne. Pán Sarvama, akceptujete modrú kartu? Pán Robič, nech sa páči. Rád by som kolegovi Samava položil otázku. V súčasnosti máme OLAF, e, čo tu zlyháva, je, že OLAF nemôže e, podať tento výkon, prečo potrebujeme novú agentúru, alebo mali by sme zmeniť a pribyť novú štruktúru OLAFu. E, žiaľ, nepočul som preklad, ale moja Nemčina mi snaží. E, pýtate sa, prečo potrebujeme inú agentúru a či potrebujeme úrad, úrad prokurátora európskeho. Je to vďaka môjmu učiteľovi v spred 40 rokov. Skutočnosťou je, že Olaf nemá jurisdikciu, aby riešil otázku podvodov v rámci členských štátov, ale národné orgány majú toto právo, ale nemôžu prejsť cez hranice. Takže je tu zrejma medzera a tu sa zrejme snaží komisia naplniť a my už asi 15 rokov na to čakáme a myslím, že čas už na čo nastal. Ďakujem. Slovo dostane teraz pani Ayala Sender. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Áno, opäť tento rok vedieme diskusiu o rozpočte, ktorá, e, ktorá je spojená s ďalšími problémami a ambíciami. Chcem poďakovať v prvom rade pánu Javorovi za to, že poukázal v tejto správe na otázku ochrany e, zdrojov a tento rok to veľmi jasne deklaroval, eh, kde spomenul podvody rok 2013 168 miliónov eur, to znamená viac ako celý rozpočet 2016 eh, a myslím, že je nemožné, aby sa ďalej pokračovalo eh, týmto smerom. Je dôležité, aby OLAF, ako aj na základe PIF smernice, aby, ktorá budeme, dúfame, že čo najskôr bude schválená, aby tu bola e, skutočná možnosť bojovať proti týmto podvodom, keďže sú to miliónové straty, ktoré náš rozpočet e, stráca. Ďakujem pekne. Ešte to nebolo. Jednu minútu ste mali. Aha, čiže len jednu minútu. Tak, ospravedlňujem sa. Škoda pre vás. Takže nech sa páči, Pán Arnott, jedna minúta. pokiaľ táto správa je e, o boji proti e, podvodom v EÚ, kde strácame, sú tu miliardy, ro, sú tu celé miliardy, ktoré strácame. E, máme tradičné vlastné zdroje, 191% e, podvodov za jeden rok a tiež je, sú to podvody s DPH. No súčasťou problému je, že DPH e, je jeden z najbyrokratickejších systémov výberu dane, ktorý ľudstvo pozná, takže musíme sa skôr pozrieť na ten problém a nie len to, čo sa tu vždy deje, volať po viac Európe, o via- ďalších orgánoch, o ďalšom úrade prokurátora na úrovni EÚ každý problém, pri každom probléme uh, prichádza riešenie viac a viac EÚ. Poviem vám jednu vec. Pokiaľ ľudia v Spojenom kráľovstve by vedeli, čo sa tu skutočne deje, koľko a čo chce robiť EÚ, tak v júni by hlasovali na, na dobro na odchod odtiaľto. Ďakujem pekne, pán e, Zdechovský, minúta 30. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem pani komisárka za to, že pozorne načúvate tomu, čo tu hovoríme. Ďakujem kolegovi Benedekovi Javorovi za predložený materiál z pozície PP. E Musím povedať, že ide o veľmi kvalitný text. Korupcia je zásadný problém a fenomén, ktorý sa významne dotýka európskych finančných záujmov a tým každého európskeho občana. Kvôli korupcii ročne prídeme o 120 miliárd eur. Obávam sa, že boj proti korupcii nie je jednoduchý ani jednoznačný. Je však na zodpovednosti nielen komisie, ale každého členského štátu. A to zdôrazňujem, aby sa podielal na jej potieraní, pretože korupcia je na v prvom mieste stavom mysli a je treba bojovať proti nej osvetou i tvrdými sankciami. Členské štáty musia začať vynakladať nakladať e, zodpovednejšie s európskymi peniazmi a efektívnejšie sa snažiť zaistiť cieľ a maximálnu pridanú hodnotu európskych peňazí. A v prípade, že tieto peniaze nie sú náležite využité, musia byť tvrdo sankcionované. Táto správa, ktorú dnes diskutujeme tu v parlamente, predstavuje vyvážený dokument, ktorý ponúka kvalitné riešenia a bol by som rád, ak by sa všetci aktéry zaviazali spojenými silami implementovať toto riešenie. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, pani komisárka Georgieva a pán spravodajca. Prvá vec, ktorá je podľa mňa dôležitá, je, že vytvárate našu, naše všeobecné vedomie potreby ochrany nášho všeobecného spoločného finančného zájmu. Avšak toto nie je až také zjavné. To, že poukazuje na to, že naše spoločné financie a potom financie členských štátov a ochrana záujmov na také a také úrovni. Toto všetko ide jedným smerom, čiže ochrana finančných záujmov únie ako celku. Tá správa nebude záležať iba od vás, pani Georgiava, bude to záležať aj od komisie a od nás všetkým. No a keď už hovoríme po, poplatkoch, pokiaľ my, úradníci, budeme rozmýšľať nad tým, ako vynaložiť rozpočtové prostriedky a nie ako investovať, tak budeme mať problém. 650 miliónov e, sa, sa míňa nepravidelne. Nie je to takýto dostatočný prístup. Ďakujem. Pán Novakov na minútu. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо вице-президент. Винаги съм вярвал, че в тази зала трябва да вземат превес. Ďakujem за слово pani predsedajúca. Vždy som sa domnieval, že by sme mali mm, ako prior, za prioritu považovať objektivitu a zájmy občanov. V tejto správe vidíme niečo zaujímavejšie než len jednoduché klady a zápory. Vidíme, že potrebujeme spoločný prístup, ktorý by bol na celoeurópskej úrovni. Som rád, že sa tu poukazuje na rozdiel medzi chybovosťou a podvodom, pretože k chybám dochádza na základe veľmi náročných postupov. Častokrát e, beneficenti chcú e, mať kredit na vnútroštátnej úrovni a nechcú poberať e, financie z európskych fondov. Preto tie naše pravidlá treba oveľa viac zjednodušiť, musia byť jasnejšie. A ja som veľmi rád, že sa hovorilo o mojej krajine hovorilo sa o tom, že sme dobre informovali o našej chýbavosti ešte dokonca aj pred auditom Európskej komisie. A som veľmi rád, keď vidím, že pani komisárka sa naozaj venuje tejto oblasti a ako intenzívne vypracuje. Ďakujem, pán Balčitiš. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, vážená pani spravodajkyňa. Ja som bol spravodajcom pri príprave správy za rok 2013 a vidím, že prípady podvodov sa neznižil, počet sa neznižil, ale narastol. V roku 2014 sme prišli o vyše 3 miliardy eur. A iba málo z týchto sum sa nám podarilo znova získať zo strany členských štátov a členské štáty poberali naozaj veľkú mieru financií z, z EÚ, avšak nemajú povinnosť poskytovať údaje o využívaní prostriedkov z fondov. Takže komisia musí vytvoriť dobrý systém na poskytovanie informácií, vďaka ktorému by sme boli schopní posúdiť, či členské štáty splňajú odporúčania OLAF a ako využívajú fondy. Tá aktuálna situácia už nemôže takto ďalej pokračovať a komisia by e, mala naozaj e, v tomto pracovať intenzívne. Áno, ďakujem. Teraz prejdeme na Catch the Eye. Je l'ai mal dit. Monsieur Pospisil. Pán Pospisil, prepašte, zle som vyslovila vaše meno, takže ste sa ne, nezali. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Veľmi za, so zájmom som si vypočul celú rozpravu a tiež vypočul, e, pardon, vystúpenie pani komisárky. Je naozaj veľmi dobré, že v správe sa rozlišujú umyselné nezrovnalosti a technické nezrovnalosti. Chcel by som povedať jednu vec, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá. Ako návrh riešenia sa tu predkladá nová, nový úrad, e, orgán Európskeho prokurátora. Pani komisárka, v Českej republike som 10 rokov pracovala na reforme Českej justície a vždy téma tohto úradu u odbornej verejnosti narazila na veľký odpor a ja osobne som presvedčený, že sa tu trochu blámujeme. Vytvoríme, keď si myslíme, že vytvoríme nový úrad, pretože tým sa vytvorí nový problém. Je potrebné jasne povedať, že o, pochyb- o nezrovnalostiach a problémoch budú naďalej rozhodovať národné súdy, čiže Európsky prokurátor možno bude dohliadať na spracovanie žaloby, avšak naďalej budú rozhodovať národné súdy, preto je potrebné posilniť spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi. To je pre mňa dôležitejšie než zriadenie nového úradu. Ďakujem pani Grapini na minútu. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar, stimați colegi. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, pani komisárka, vážení kolegovia, myslím si, že táto správa je mimoriadne dôležitá, berúc do úvahy mieru podvodov na vnútroštátnej úrovni. Z podvodov vzniká korupcia a korupcia ovplyvňuje všetkých občanov členských štátov, pretože vytvára stratu stoviek miliónov každý rok. Korupcia taktiež môže viesť k financovaniu e, aktivít teroristických sietí a korupcia taktiež podkopáva dôveru občanov v demokraciu. Myslím si, že potrebujeme naozaj zlepšiť kontroly, avšak myslím si, že prevencia je ešte dôležitejšia. V tejto chvíli je problém pre občanov štátu, keď sa zastaví e, financovanie alebo sa pozastaví, e, pozastavia platby kvôli chybám. Myslím si, že potrebujeme zjednodušené postupy, pretože vidíme veľkú mieru chybovosti a e, neumyselných chýb, pokiaľ ide o čerpanie fondov. A taktiež pokiaľ ide o vypracovanie správ o týchto problémov. Nemyslím si, že by sme e, potrebovali vyššiu mieru inštitucionalizácií. Ja, ja verím v prevenciu. Ďakujem, pán Marias. Rozpočet Európskej únie by sa dal chrániť prostredníctvom OLAFu. OLAF zachycuje a vyšetruje podvody a korupciu a ďalšie nelegálne aktivity. Avšak všetky tie nezrovnalosti e, za rok 2014 e, predstavuje zhruba 3,24 miliard eur, zatiaľ čo rozpočtové dôsledky týchto nezrovností e, sú o zhruba 65 viac v porovnaní s roku 2013 OLAF bol vytvorený, aby bojoval proti korupcii a podvodom v členských štátoch. Avšak OLAF vôbec nejako neprispieva a nepomáha v boji proti podvodom so zdaňovaním, ktoré sa uskutočňuje v Európskej únie. A pokiaľ ide o vyhývanie sa daňovej povinnosti veľkých spoločností, ktoré odchádzajú do daňových rajov. Čiže OLAF musí byť aktívnejší a prispievať k boju E, proti vyhýbaniu sa danej povinnosti a bojovať naozaj proti každej neregulárnej činnosti v rámci EÚ. Áno, ďakujem pán Šoltes na minútu. Kolegu e, Javoriu za Ďakujem pekne aj kolegovi Javorovi za kvalitnú prácu na tejto správe. Chcel by som sa venovať dvom problémom. Poprvé, nepovolený nezákonný obchod s tabakom, to je každopádne globálny problém a krajiny EÚ strácajú veľkú časť verejných príjmov takýmto nelegálnym obchodom, až 37 miliard eur podľa niektorých odhadov. A musíme, samozrejme, pre európskych daňových poplatníkov priniesť nejaké kompenzácie, musíme robiť nejaké kroky. Verejné platby, verejné zákazky, e, my sme konštatovali, že tu je veľká miera chybovosti, a veľa chýb Samozrejme, môžeme vypočítať, akým spôsobom je tým ovplyvnený európsky rozpočet a musíme potom príjmať opatrenia, ale sen o Európskej prokuratúre je ešte veľmi vzdialený a zodpovedný v členských štátoch musia konať viac. Ďakujem pekne. No a na záver, keďže aj pani Maletič. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pani komisárka, vy ste hovorili, že transparentnosť je najlepší priateľ daňových poplatníkov. Ja s vami súhlasím. Je to taktiež najlepší priateľ v boji proti korupcii. Preto je dôležité, aby sme teraz, v 21. storočí, aby všetky členské štáty e, preukázali, komu išli platby. Dá sa to zabezpečiť jedným kliknutím na internete kto jednoducho čerpal prostriedky na rôzne, rôzne projekty. To je to najdôležitejšie. Tak zabraníme tomu, aby tí, ktorí čelia konfliktu záujmov, e, aby nezneužívali verejné prostriedky. Taktiež je veľmi dôležitá oblasť vzdelávania a mala by existovať databáza poberateľov E, e, prostriedkov z kohezných e, fondov, aby sme zistili, kde dochádza k nezrovnalostiam a to by napomohlo prevencii. Ďakujem. Pani Meletiš bola posledná rečnička v rámci procedúry aj, takže pani Georgieva, nech sa páči, máte opäť slovo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za všetky pripomienky a návrhy, ktoré tu zazneli. Pokúsim sa zodpovedať všetky otázky, ktoré boli nasmerované na komisiu. Na, na, na úvod by som začala s tým pravidlom prevencie. Pán Pirinsky hovoril o tom, že existuje systém včasného varovania, ktorý teraz zavádzame a vďaka ktorému budeme schopní integrovať jednotlivé databázy tak ako aj v poslednom príspevku sa hovorilo, aby sme videli, kam tie peniaze idú, kto ich čerpá a boli by sme schopní tie peniaze sledovať. V tejto chvíli existujú viaceré systémy, ktoré navzájom nie vždy komunikujú a to je problém. My sa však intenzívne sústredíme na jeho riešenie. No a v iniciatíve e, riešenia problémov z rozpočtu taktiež chceme vytvoriť spôsob, vďaka ktorému budeme schopní nielen vidieť pohyb peňazí, ale aj to, čo za tie peniaze získavame, aké sú benefity, aké sú dopady. To samozrejme si bude vyžadovať čas. Avšak tie snahy sú štrukturované, konsolidované, ako som hovorila na úvod. Už budúci kvartál prebehne istá opera, e, isté sprevádzkovanie lepšej integrácie systémov. Potom sa tu hovorilo o dôležitosti oddelenia nezrovnalostí od podvodov. Isté podvody sú najnebezpečnejšie. Je to rakovina spoločnosti. Avšak taktiež sa najťažšie e, zaznamená, pretože v tých podvodných činnostiach často sa vynakladá veľa snách a inteligentných pohybov na to, aby sa ukrylo to, čo sa deje, aby sa to skrylo. Čo to pre nás znamená? Dve veci. Poprvé, zjednodušiť pravidlá, aby bolo ťažšie vytvoriť chybné informácie a takéto zjednodušenie by taktiež určite zredukovalo mieru podvodov a taktiež by to zredukovalo mieru nezrovnalosti. No a po druhé, v našej analýze by sme sa mali jasnejšie sústredovať na zistenia na, na to, čo sa, ako sa poučíme, keď, keď odhalíme nejaký podvod, tak ako využiť tie získané vedomosti na to, aby sme zabranili ďalším podvodom. Hovorím tu tiež aj o schopnostiach, možnostiach inštitúcií. V tejto chvíli nemáme prostriedok na riešenie, keď od OLAFu vieme, že dochádza k nezrovnostiam a podvodom. My tú informáciu pošleme naspäť na vnútroštátne orgány a teraz je to už na nich. No a v krajinách, kde je silný mm, právny systém, tak tam sa prejde k činnosti. Avšak v krajinách, ktoré majú problémy oblasti právneho systému, tak tam sa možno mm, žiadna aktivita nedie. Hovorilo sa to, že iba 43% sa, e, prostriedko sa, sa získalo naspäť, nehovorím iba o podvodoch, hovorím aj o nezrovnalostiach. No a komisia sa domnievala, že pokiaľ e, bude ustanovený úrad Európskeho prokurátora, tak budeme mať k dispozícii toto extra kladivo, aby sme mohli e, spustiť hon na podvody. Čiže vypracovali sme návrh, avšak na nešťastie, čo sme videli, je akési e, zmiernenie pôvodného návrhu. Máme obavy, tie sme vyjadrili. Napríklad aj podvody z DPH sú teraz vylúčené z mandátu EPO, čo by sam, samozrejme znamenalo veľkú možnosť ďalšieho možného zneužívania. Samozrejme, je na členských štátoch, aby rozhodli, o existencii úradu Európskeho prokurátora. Ja však súhlasím s tými z vás, ktorí povedali, že tam musí existovať pridaná hodnota. Musíme vidieť pridanú hodnotu, aby sme to financovali. Nepotrebujeme ďalšiu inštitúciu len preto, aby sme mali ďalšiu inštitúciu. Potrebujeme, aby bola táto inštitúcia efektívna, aby si odvádzala svoju prácu. Zaznela to veľmi dôležitá pripomienka je, je dôležité, aby ľudia mali možnosť sa vyjadriť. Čiže ochrana whistleblowerov je veľmi dôležitá. My sa tomuto na úrovni komisie venujeme no a zvažujeme, čo ešte urobiť, aby sme podporili členské štáty, aby tieto posilnili legislatívu týkajúcu sa whistleblowerov, čiže ľudí, ktorí poskytujú informácie. chceme si stáť za svojou zodpovednosťou, nechceme samozrejme prekračovať mieru našej zodpovednosti a zasahovať do iných oblastí, avšak vypočuli sme si pripomienky e, ktoré zneli v tom duchu, že pokiaľ nebudeme rešpektovať suverenitu a subsidiaritu, tak to môže spôsobiť väčšiu mieru problémov než výhod. No a my sme si tohto samozrejme vedomi. Na záver by som chcela povedať, že dúfame, že budúci rok pán Pirinský e, nám predstaví veľmi dobrú analýzu, teda budeme dobrú analýzu toho, prečo vy ste sa pýtali, prečo sa e, zvýšila miera odhalovania podvodu. Je to preto, že toho viac odhalíme, čiže tie čísla sú vyššie, alebo ten horší prípad, že tých podvodov je viac. No a ja dúfam, že táto analýza už bude zapracovaná do aktivít komisie. Ďakujem pekne. Pán Javor. Ďakujem za slovo. A ďakujem pani komisárka za váš príspevok a ďakujem za živú diskusiu všetkým poslancom, ktorí vystúpili dnes do rozprave. V krátkosti by som chcel uviezť ako rýchla reakcia, krátka reakcia na veci, ktoré ste spomenuli. Ja sa domnievam, že tu sú štyri základné prvky boja proti korupcii a podvodom v Európskej únii. Prvý moment, a to súvisí s otázkou prevencie, je plná transparentnosť. Nedochádza k podvodom, ku korupcii, ak je zabezpečená transparentnosť. A to sa napríklad týka aj povinného registra lobbystov v EU, ale aj v členských štátoch dochádza k niektorým znepokojivým javom, pokiaľ ide o transparentnosť. Takisto ide o lepšie oznamovanie, informovanie zo strany národných orgánov. Druhým prvkom, druhým momentom je zvýšená spolupráca medzi členskými štátmi pani Macovej, Makovej spomenula, že ten karuselový podvod na DPH nedá sa proti nemu bojovať bez dobrej spolupráce medzi členskými štátmi a úradmi členských štátov, čo sa v tejto chvíli nedieje. Tretia vec, to, s tým sú silné inštitúcie, a samozrejme stále hovoríme o OLAFe. Samozrejme môžeme ho kritizovať, ale OLAF nemôže byť efektívny bez práv ktoré potrebuje na to, aby svoju činnosť vykonával účinným spôsobom. A preto musíme posilniť OLAF napríklad kontrolovať, akým spôsobom sú dodržiavané odporúčania OLAFu v členských štátoch a takisto potrebujeme ešte ďalšie inštitúcie, ako je napríklad aj úrad e, Európskeho prokurátora. Štvrtou oblasťou je oblasť sankcií a tu sú vážne nedostatky zo strany európskych inštitúcií ohľadom toho, ako nastaviť tie sankcie, ako donútiť členské štáty, aby dodržiavali pravidla, ktoré my nastavíme. A to je nevyhnutné, lebo bez toho nie je možné zabezpečiť účinný boj proti podvodom a korupcii. Ďakujem. Merci, monsieur. Le débat est ainsi. Ďakujem. Rozpráva je týmto ukončená. Hlasovať sa bude zajtra. Teraz to bude otázka na ústne zodpovedanie. E, je to otázka